Vážený pán predseda, vy ste pripomenuli jednoznačne hodnoty EÚ a humanitárna a politická politickú krízu, ktorá je teraz v Maďarsku. Ja mám teda návrh. E, dúfam, že pozitívne zareaguje Európsky parlament alebo e, konferencia predsedov. Teda ide o to, aby e, služobné vozidla Európskeho parlamentu išli do Maďarska a prevážali niekoľkých utečencov. To by bol silný odkaz pánovi Orbánovi a jeho vláde. Bol by to dôkaz toho, že Európsky parlament podporuje týchto utečencov a poskytuje aj konkrétne prostriedky k dispozícii dispozícii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Žado. Ďakujem pekne výboru pre právne záležitosti za túto pripomienku. Ďakujem pekne. Teda výbor pre právne záležitosti preveril mandát pána Čizvada a s účinnosťou 11. júna bol tento mandát e, vyhlásený za